I would ask the colleagues. Chcel by som požiadať eh, všetkých kolegov, aby sa láskavo usadili, pretože začneme o malý okamih hlasovať. So, when Mr. Liberatsky will get to his place, we'll start.